Vážený pán predseda, Good afternoon, colleagues. We will now uh, resume the sitting and the next item on... Ďalším bodom programu sú otázky rade. Vítam ministra z belgického predsedníctva. Prvou otázkou je otázka pani Blinkevičute, ktorá sa týka ľudí so zdravotným postihnutím a stratégie Európa 2020. Keď budete pripravení, nech sa páči. Madame la présidente, Vážená pani predsednička, drahí kolegovia, rada pripisuje veľký význam